Mes chers collègues, bonjour. Allez, nous allons commencer. Dobrý deň, kolegovia, kolegyne. Avant d'ouvrir cette première séance. Predtým, než začneme naše dnešné zasadnutie, by som vám chcela zapriať všetkým krásny nový rok, ktorý bude plný prekvapení, stretnutí a takisto aj objavov. Ale predovšetkým vám želám veľa zdravia a teda vám a vašim najbližším, vážené dámy a páni, tlmočníci, ďakujem, že ste s nami, aj vám prajem krásny nový rok. A Ďakujem všetkým z vás, že ste prišli plný entuziasmu na dnešné zasadnutie. A začneme zasadnutie našej pra- nášho výboru. Monsieur les membres de la Commission européenne, bonne année à vous. Aj vám prajem všetko najlepšie na komisiu. Víta medzi nami. bulharského ministra, ktoré, ako mi bolo povedané, je už na ceste. Je už tu? Ešte neprišiel. Či už prišiel? Vážený pán minister, vítajte medzi nami. Vítajte v našom výbore pre dopravu a cestovný ruch. Takže bez toho, že by sme chceli strácať čas, prijatie programu. Ak nie sú žiadne výhrady, môže byť program takejto podobe prijatý, nie sú žiadne výhrady. Zápisnice z 15., 21., 22. novembra 2018 môžu byť schválené, ak nie sú žiadne výhrady. A aby sme Dobre, začali hneď na začiatku, nie sú tu žiadne oznámenia zo strany predsedu. Takže hneď prejdeme k bodu číslo 4, je to mechanizmus interkonexie prepojenia v Európe 2014-2020, odstúpenie e, Spojeného kráľovstva z únie, úprava nariadenia číslo 1316-2013. A spravodajkyňa je moja osoba. Takže veľmi rýchlo. Poprosím o trochu ticha. Ďakujem pekne. Takže pokiaľ ide o túto správu, chcela by som vám vyjadriť vďaku. Teda táto patrí predovšetkým tieňovým spravodajcom Ďakujem za všetky príspevky, ktoré upravujú teda túto správu. Potrebujeme spoločný konštruktívny prístup na to, aby sme tu mali vysokú mieru prepojenia medzi Úniou a Írskom v prípade, že tu bude nejaký tvrdý Brexit. Myslím si, že sa nám podarilo nájsť riešenie, Ten tvrdý Brexit teda nie je uprednostňovaný zo strany nášho výboru, ani teda ja ho neuprednostňujem, ale myslím si, že musíme chrániť občanov Európskej únie, ako aj občanov Írskej republiky, naše územie, predovšetkým pokiaľ ide o pobrežné oblasti, a celý námorný sektor. A preto, ak tieto námorné cesty by sa nejako brutálne zmenili, tak naša logika bude vychádzať z toho, že sa musíme prispôsobiť. Vychádzame z dvoch hlavných <coughs> princípov. Kontinuita pre, pre, pre, vozu tovarov a ľudí medzi Írskom a Európskou úniou a treba zabezpečiť to, aby Európska únia 27 sa prispôsobila, pokiaľ ide o prístavy, ktoré sa majú e, sústrediť predovšetkým na e, dopravu medzi Írskom a Európskou úniou. Takže to bude ten prvý dopad Brexitu, ktorý by tu bol bez nejakého prechodu. Týka sa to predovšetkým Kale, teda Kale a Dover, táto trasa. Takže vidíme, že na úrovni 100% je tu problém možný, tak týmto dvom treba pomôcť. Videli ste v našej správe, chceli sme napraviť viaceré veci, predovšetkým pokiaľ ide o straty dopravy možné, pokiaľ ide o dopravu z francúzského pobrežia v tomto kontexte, takisto pokiaľ ide o také prístavy ako Kale, Avra a ostatné to boli zaintegrované, zaintegrované do priestoru severoeurópskeho, ako aj atlantického. To bude vlastne urobené v rámci budúceho budúceho finančného rámcu. Tam sú viaceré prístavy francúzske. A posledné opatrenie je najvyšší čas, aby sme teda pomohli prístavom, aby sa rozvíjali ďalej a prijali nové toky, ktoré budú prichádzať z Írska, aby sme sa vyzbrojili eh, hraničnými kontrolami, ako aj sanitárnymi a venitárnymi kontrolami, pokiaľ ide o výmenu tovarov a ľudí s Veľkou Britániou, ktorá bude tretou krajinou. A ja Trvám na to, aby tu bola európska solidarita, ktorá bude musieť v plnej miere zohrávať svoju úlohu. Podľa mňa by to nemali riešiť štáty samotné, ktoré budú vlastne musieť splácať tieto dopady Brexitu a preto navrhujem aj to, aby sme tu mali určitý spôsob kompenzácie, pokiaľ ide o nové prístavy, na to, aby sme pre nových prepravcov a pre nové územia, ktoré vlastne budú musieť znášať tieto dopady Brexitu, aby sme tu mali taký urgentný fond finančný, ktorý by bol fondom adaptačným na Brexit. Žiadam o vašu podporu. Budeme o tom rokovať, ohľadne jednotlivých modalít a takisto aj pokiaľ ide o sumy z radou. My to dlžíme našim prístavom, našim prepravcom, našim zamestnancom potrebujeme nájsť zdroj, aby sme sa ubezpečili o tom, aby tu boli možné kompenzácie na to, aby doprava v prípade, že tu budú problémy, aby sme jednoducho znížili možné dopady tvrdého Brexitu, ak by sa udial. Takže tento projekt je projektom dobrej vôle, Myslím si, že ide správnym smerom. Sme ruka v ruke s európskym projektom, tak ako som to obhajovala aj na úrovni hemicyklu. A toto je ten z dôvodov, prečo očakávam a dúfam, že všetci budete súhlasiť a budete veľkou väčšinou ochotní podporiť tento návrh. A teraz už dám slovo tieňovým spravodajcom. Pán Muzolie, dobrý deň a dobrý nový rok vám prajem. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne Nebudem opakovať to, čo ste už povedali. Povedali ste to veľmi dobre. Zohľadnili ste všetky osobitosti, politické ako aj technické e, detaily. Takže ďakujem pekne za to, že ste prišli. Prajem všetkým dobrý nový rok. Mali sme veľmi produktívne stretnutie medzi spravodajcami, pokiaľ ide o tento, túto tému, pokiaľ ide o modifikáciu mechanizmu, pokiaľ ide o interkonektivitu Európy medzi Spojeným kráľovstvom a Európou, pokiaľ ide o 57 pozmeňujúcich návrhov, máme tam 6 kompromisných návrhov, ktoré veľmi verne odcrkadľujú stanoviska vyjadrené v tomto výbore pri preskúmavaní textu 3. decembra. Preto navrhujeme taký text, ktorý bude reintegrovať do koridoru Severného mora prístavy Francúzska Severné a Atlantický koridor, tam budú zaintegrované trasy do Írska. Je to veľmi dobrá novinka pre, našu, pre naše hospodárstvo a pre Írsko a takýmto spôsobom aj v prípade tvrdého Brexitu máme určité záruky, kde, ktoré zabezpečujú kontinuitu transportu a dopravy, aby to bolo efektívne vďaka práci francúzských prístav, Takže chcem sa poďakovať nášmu výboru. Žiadam, aby ste teda hlasovali v prospech týchto kompromisných návrhov, aby to mohlo byť prijaté 29. marca E, ďakujem veľmi pekne, pani predsedníčka. Ďakujem pekne, pani Rovadalo, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička, vážená pani spravodajkynia, dobré ráno a ja, dobrý e, nový rok prajem aj ja všetkým. Tak ako ste boli povedali, ten, táto zložka je veľmi dôležitá a mali sme konštruktívne zasadnutia. Toto je jeden z dôvodov, prečo ja podporujem všetky kompromisné návrhy, ktoré boli predložené na hlasovanie. A apelujem takisto na všetkých, aby postupovali tak, aby sme tu mali čo možno najširšie najširšiu zhodu, predovšetkým pokiaľ ide o otázky úpravy toho, čo sa nám zdá problematické a čo bolo opomenuté, ako sa nám zdá zo strany Európskej komisie prostredníctvom Lex Specialist. My sme si už na to zvykli, máme teraz takéto opravné prostriedky, takže chcela by som už iba povedať iba toľko, že apelujem na to, aby sa podporilo toto stanovisko nášho výboru v rámci Európskeho parlamentu. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Rovadalon. Pán Longgren, chceli by ste sa vyjadriť za ECR? Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem. Vítajte, že ste opäť späť. Všetkým želám šťastný nový rok. Navrhujeme E, niečo, čo je nekontroverzné od samého začiatku, aj čo sa týka návrhu komisie. Dostali sme iba tri pozmeňujúce návrhy, nevidím s tým žiadny problém, že by vznikol. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Rike, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Dobrý nový rok prajem aj ja všetkým. Nechcem predlžovať diskusiu, myslím si, že všetci sme sa dohodli na tom, že treba doplniť návrh komisie takým spôsobom, aby sme zabezpečili to, aby um, Írsko mohlo fungovať čo možno najvýkonnejšie v tomto ohľade a treba posilniť kapacitu prístavov, ktoré spolupracujú vo výmene tovarov s Írskom. Podarilo sa nám nájsť dohodu, pokiaľ ide o 6 kompromisných návrhov. Myslím si, že podporíme všetky návrhy, ktoré tu máme a nemali by tu byť nejaké problémy, pokiaľ ide o našu skupinu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Rike. Pani Klun, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne za slovo, pani predsedajúca. Šťastný dobrok všetkým. Chcem poďakovať za prácu na tomto, tejto problematike. Myslím si, že to, čo navrhla komisia týkajú sa prepojení, týka sa to prepojení medzi Írskom a e, zvýškom Európy a Spojeným kráľovstvom. Takisto Írsko musí byť prepojené s Atlantickým korytom dorom na to treba dodatočnú infraštruktúru, z írskeho hľadiska na to prepracovanie e, treba investície. Ďakujem pekne za túto prácu. E, z írskeho hľadiska malé a stredné podniky, ktoré využívajú tieto prechody a tieto napojenia cez Spojené kráľovstvo je to stále najkračšia. V prípade, že e, Spojené kráľovstvo odíde z Európskej únie, myslím si, že treba vytvoriť nejaké iné priame prepojenie, aby sa jasne videlo, že Írsko je členom Európskej únie. Čiže asi to pôjde cez Francúzsko. Ja myslím, že takéto niečo by bolo dobré um, ehm, a nejako zakotviť, pretože prechod do nejakej tretej krajiny mimo EÚ môže byť zložité. Možno by to bolo dobre pre budúce obchodovanie so Spojeným kráľovstvom tiež nejako vyriešiť. Ale ďakujem pekne za prácu. Ďakujem pekne, pani Klun. Pani Meissner, aj vy sa chcete vyjadriť, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, len krátko prajem všetkým šťastný nový rok. Táto práca je priam dokonala. Všetkým chcem poďakovať za tento text. Keďže som optimistická, e, začnem tým, že dúfam, že nebudeme potrebovať celú túto prácu, ale všetci ľudia v tejto miestnosti vedia, o čom to je. Ďakujem pekne, teraz sa obratím na komisiu a slovo dám hneď pánovi Colsonovi. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Dovolte mi zapriať vám všetko dobré v novom roku, ako aj členom vášho výboru. Vážená pani predsednička, bez pochyby akceptujeme niektoré pozmeňujúce návrhy 51-52 a tie, ktoré sa týkajú úvodných ustanovení a ktoré umožňujú začlenia Kale ako aj Gantu do tohoto návrhu. Pokiaľ ide o ostatné, bohužiaľ nemôžeme akceptovať návrh, pretože to ide nad rámec filozofie návrhu pôvodného zo strany komisie, kde išlo o urgentné riešenie a neišlo o nejaké prípravné opatrenie a týmto vlastne sa mení tá filozofia toho, čo komisia zamýšľala. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem pekne Komisii Európskej. Chcela by som pripomenúť, že my sme tu legislátori, ktorí, kto teda počítal s Brexitom, nie je veľa ľudí, takže predovšetkým to ide o politické riešenia, budeme to musieť pretaviť do právnych textov, ale nechcete mi snáď povedať, že iba na to, aby sa riešili tieto problémy, to musia byť práve predpisy, ktoré môžu narieš, vyriešiť politické problémy. Takže treba, aby prevládol zdravý rozum. My potrebujeme riešiť otázky prístavov s aktérmi, ktorí dnes majú možnosť, tu po, je tu možnosť, že teda sa ocitnú v zlej situácii. Takže pozícia komisie môže byť taká, aká je ale stanovisko parlamentu bude pravdepodobne iná a chcela by som vás uistiť, že počas trialogov sa budeme snažiť nájsť kompromisy, Ide o to, aby sme jednoducho pretlačili predovšetkým politické riešenia, nie nejaké právne. Takže dobre, že som to povedala, skutočne som sa potešila. Chcela by som povedať, že hlasovať sa o tejto správe bude o 10. Teraz budeme pokračovať s bodom číslo 5 je to návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a rady, kde sa upravuje smernica 9653CE rady, predovšetkým pokiaľ ide o lehoty, ktoré boli stanovené jednotlivých uplatnení, ktoré sa týkajú maximálnej dĺžky pre kabíny, kde sa zlepšuje výkon aerodynamický, účinnosť energetická, ako aj výkony, pokiaľ ide o bezpečnosť. A spravodajkyňou som opäť ja. Takže dnes mám skutočne svoj deň. Takže táto smernica 9653 e, stanovuje dimenzie pre veľké ťažké auta, pokiaľ ide o národnú a medzinárodnú dopravu a takisto aj maximálne váhy, ktoré sú povolené, pokiaľ ide o internacionálnu dopravu. A preto zlepšenie aerodynamiky e, kabíny vozidiel by umožnilo zisky, ktoré sú veľké, predovšetkým pokiaľ ide o energetickú výkonnosť vozidiel a takisto aj pokiaľ ide o cestovnú bezpečnosť. Avšak z dôvodov obmedzení, ktoré sú stanovené smernicou 96 9653, práve pokiaľ ide o maximálnej dĺžky týchto náklad, ťažkých vozidiel, je nemožné, alebo bolo nemožné, tieto zlepšenia urobiť bez toho, že by sa užitková váha znížila vozidiel, takže, alebo zmenila užitková váha. Takže bolo tu moratórium troch rokov, pokiaľ ide o zavedenie aerodynamických kabín od dátumu potrebných modifikácií, ktoré sa týkali jednotlivých potreb, požiadaviek, pokiaľ ide o technológiu. komisia Európska navrhla, aby sa upravila alebo prijala táto smernica tak, aby sa toto moratórium zrušilo a skrátili tie lehoty, ktoré sa zdajú byť vyvážené. V mojej, mojom návrhu som navrhla, aby sme doplnili návrh komisie bez nejakých zmien. Máme tu tri pozmeňujúce návrhy, ktoré sa týkajú obmedzení pokiaľ ide o celkovú váhu, ktorá je povolená. A ide tu predovšetky o, dátum prijatia, takže Máme tu tieňových spravodajcov, s ktorými sa stretneme budúci týždeň na to, aby sa nám podarilo nájsť kompromisné znenie textu. A výbor pre dopravu by potom mohol o tomto hlasovať, o tomto rozhodnutí 22. januára a potom by mohli začať rokovania s radou už vo februári. A samozrejme za predpokladu, že teda rada bude pripravená takýmto spôsobom postupovať. A teraz e, dostane slovo v rámci diskusie môj prvý tieňový spravodajca, pán Marinesku. Dobrý deň, nech sa páči. Dobrý deň, pani predsednička. Máte sa dobre? Áno, ďakujem pekne. Ešte sme neboli na káve. Myslím si, že návrh komisie je dobrý. čo sa týka obdobia, na ktoré sa má táto smernica aplikovať, ale myslím si, že 4 mesiace je pri krátke obdobie, možno 8 mesiacov na základe výpočtov. E, vtedy by sme sa mohli vyhnúť problémami s konkurenciou medzi firmami. Toto by mohlo byť najlepšie obdobie, najlepšia dĺžka obdobia, takže o tomto je tento pozmenujúci návrh. Ďalej chcem, eh, ak mi dovolíte komentár, komisia sa vyjadrila, že nemôžu akceptovať tento pozmenujúci návrh. Pripomeňme im, že sú komisia, oni môžu iba navrhnúť návrh a od tej chvíle parlament a rada robia legislatívnu prácu, oni jednoducho nemôžu povedať, že to nepríjmu. Môžu to potom odmietnúť, keď už to prejde opäť k ním, môžu navrhnúť čosi, ale že niečo neakceptujú, to si myslím teda, že nie. Ďakujem pekne, pán Marinesku. Istotne komisia pochopila, o čo nám ide a istotne príjmu aj naše pozmeňujúce návrhy. Pani Rovodala, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička. Prečítam vám to, čo pripravil pán Lasis, ktorý sa ospravedlňuje za to, že tu nemôže byť. Tlmočníci to nedostali. Skupina SND vychádza z toho, že implementácia špecifických pravidel, pokiaľ ide o maximálnu dĺžku kabín bude znižovať e, spotrebu energie, pokiaľ ide o nákladné vozidla a zvýši sa bezpečnosť. Na druhej strane sa neočakáva, že očakávanie vstúpenia do platnosti by mohlo vytvoriť problémy, pokiaľ ide o európske spoločnosti. Tieto pravidlá majú za cieľ umožniť dopravu týchto nových kabín a neurobia z nich niečo záväzné SND teda vychádza z toho, ako to bolo vyjadrené aj v prvej diskusii k tejto téme, že zníženie moratória na 4 mesiace, tak ako to navrhuje Európska komisia, je rozumné a bude mať našu podporu. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne aj my, pani Rovodalon. Pán Longren, chcete sa prihlásiť? Nech sa páči. Ďakujem. Možno ste si všimli, že som nebol celkom sústredený a prvej téme som nevenoval až takú pozornosť, preto si dovolím tento komentár až teraz k tejto druhej téme. Ako som povedal predtým, nie je to kontroverzná správa. Od začiatku som s ňou súhlasil a s týmito troma pozmenujúcimi návrhmi ja nevidím žiaden problém, takže poviem len to isté. Ďakujeme. Teraz má slovo pani Messner. Nie je to kontroverzné. Súhlasím s tou prácou, ktorá tu bola urobená. Ďakujem. Teraz má slovo pán Kramer. I ja ďakujem a želám všetkým veľa úspechov, zdravý nový rok. Hovorili ste o emócie, e, emisiách CO2 nemecká skúsenosť s naftou. Pred 30 rokmi sme skúšali dotovanie. Každý liter za diesel sa, sa dotoval. Preto sme mysleli, že klesne spotreba a tým pádom sa pomôže emisiám. Lenže zvýšila sa vlastne hmotnosť a bilancia napriek tomu do, dopadla tak bilancia negatívne tá váha zavážila. A mm, druhá vec, sme parlamentom a len keď sa všetky tri inštitúcie zhodnú, dochádza k úspechu. My sme, máme samozrejme možnosť predlžovať lehoty, treba hľadať kompromis, ale len povedať, že komisia to neakceptuje, to sa nedá. Musíme sa zaoberať podobne, ako my sa zaoberáme návrhmi komisie rovnako. E, nebudeme si nechať prikazovať, hej? Ďakujem. Ďakujeme, pán Karamer. Ešte snáď niekto by sa chcel prihlásiť do diskusie, takže sa obraciam na komisiu. Slovo má pani Elizabeth Werner. Želám jej šťastný nový rok. Nech sa páči. New year to... Dobré ráno všetkým. Prajem šťastný nový rok. Ďakujem najmä vám, pani predsedajúca, ako spravodajkyni pre túto tematiku a ako tieňovo vás spravodajkyňa a ako tieňová ako tieňoví spravodajci povedali, je tu veľmi málo pozmeňujúcich návrhov, pretože tu vládne veľký konsenzus v rámci tejto tematiky a jej cieľov. Veľmi pekne ďakujem, že ste mi dali možnosť vyjasniť e, to, čo zmienil pán Marinesku, to, čo sme povedali k transpozícii. Asi to bolo nedorozumenie. Náš cieľ je čo najskôr to završiť kvôli benefitom z, eur, z dynamiky a zviditeľnenia bezpečnosti cestnej premávky a dobrých podmienok pre vodičov. Myslím si, že dobrý dopad treba zožať čo najskôr a sme úplne flexibilní. Môžeme diskutovať o období transpozícií, ale chceli by sme, aby bol čo najkratší, pretože ten pozitívny dopad potom príde rýchlejšie. To však neznamená, že sme zarito za, tých, za 4 mesiace a pokiaľ to zostane rozumné, aj táto téma je otvorená na diskusiu. Ďalej by som využila túto príležitosť a vyjasnila by som niektoré veci, ktoré by mohli byť relevantné v zmysle ďalších pozmeniacich návrhov. Za súčasné legislatívy členské štáty E, určujú celkovú hmotnosť pre domácu prepravu a 40 tón je cez cezhraničnú prepravu. Áno, niektoré členské štáty majú vyššie limity pre národnú prepravu a potom národné orgány musia dohliadnúť na to, aby sa tieto hmotnostné limity rešpektovali. Už existujú dva automatizované systémy v rámci dnešnej smernice. Môžu si členské štáty vybrať, či chcú e, onboard e, vážiace systémy alebo senzorové. Takže od roku 2021 to bude povinné, ale skôr ide o to, aby sa to čo, čo najskôr implementovalo a aby sme tieto limity dodržiavali. Napokon, čo sa týka postupov. Eh, veľmi rada eh, vám oznamujem, že aj rumunské predsedníctvo považuje túto problematiku za prioritnú a mienia požiadať o mandát z Koreperu, aby mohli vstúpiť do rokovaní na konci januára, začiatku februára, čo veľmi dobre zapadá do programu výboru TRAN. Trialóg tak môže začať eh, čím skôr, dúfajme už budúci mesiac Naozaj je to problematika, ktorú veľmi jednoducho by bolo možné završiť pred voľbami. Ďakujem. Merci Ďakujeme pekne. Hlasovanie k tejto správe predbehne 22. januára a súčasne dúfame, že rada by dokázala dospieť nejakému stanovisku, aby sme čo najskôr mohli začať trialógy počnúc februárom. A teraz prejdeme k bodu číslo 6. Spravodajcom je pani Kluň. Ide o návrh nariadenia Európskeho parlamentu a rady, kde sa vytvorí systém jednotného miesta e, spracovania kontaktného bodu námorného, Európskeho námorného bodu e, v smysle smernice 210-65 EU. Nech sa páči, máte slovo, pani Kuhn. Ďakujem, ďakujem pani predsedajúca. Chcem predovšetkým poďakovať tieňovým spravodajcom za spoluprácu. Myslím, že to bola veľmi dobrá spolupráca. Naozaj sa tu zapracovali rôzne aj odlišné názory a s podporou výboru sme sa snažili všetko preniesť na ďalšiu fázu. Mali sme 156 pozmenujúcich návrhov, z ktorých sme vypracovali 10 kompromisných pozmenujúcich návrhov. Je to celkom dobrá rovnováha medzi návrhom komisie a zvážením požiadaviek z parlamentu. Pokúšali sme sa e, výšiť ambície pre lode, ktoré budú mať prístup e, do európskych prístavov. Tam sme to posunuli na ďalšiu úroveň. Myslím si, že to je veľmi dôležité. E, dá sa to všetko zefektívniť podľa mňa, ak každá krajina by mala jeden jedno jediné také okienko pre námornú prepravu. Niektoré krajiny už to tak zorganizovali. Možno by sme tú harmonizáciu údajov od e, lodnej prepravy takto mohli dosiahnuť. Takže to je taká odborná otázka týkajúca sa lodí. Nebolo to našťastie veľmi spolitizované, ale ja myslím, že ambície sme nastavili trošku vyššie a snažíme sa zlepšiť obchodovanie a to znamená prístup do európskych prístavov. Potrebujeme európske prístavy. Je v záujme každého, aby obchodovanie s Írskom fungovalo harmonizovaným a efektívnym spôsobom. E, ako som povedala, e, máme 10 pozmeňujúcich návrhov, dúfam v podporu od politických skupín a teším sa na ďalšie diskusie v tejto oblasti, aby sme to mohli čím skôr završiť. Ďakujem. Ďakujeme pani Klun. A teraz dám slovo niekomu zo so socialistov. Ale pán Fleckenstein tu nie je. Madame Foster n'est pas là. Ani pani Foster. Madame Meissner. Pani Meissner. A znova e, mám slovo, takto rýchlo. Ďakujem pani Klun. Bolo to naozaj výborné, táto naša spolupráca. Dúfam, že aj v budúcnosti. A v trialógu tomu tak bude. Máte úplne pravdu, že toto okienko pre námornú prepravu, keby existovalo harmonizovanie, tak by to uľahčilo lodiam e, sektoru e, lodnej prepravy prácu. Takže môžem len, len súhlasiť s tými rokovaniami, ktoré nastanú. Ďakujeme pani Meissner. Teraz mám slovo ja. Ako spravodajkyňa ja chcem kolegovia, e, chcem vám poďakovať za prácu, ktorú odviedla naši, naša spravodajkyňa pani Klun za, teda možno ju začiť za dobrú. Na, tieňo, na stretnutí tieňovom, tieňových spravodajcov sme sa zhodli na tý, cieľoch tohto textu. Teraz treba uľahčiť tú skutočnú harmonizáciu a tu máme na mysli harmonizovanie administratívnych postupov od vstupu lode do nejakého európskeho prístavu. Musíme tiež redukovať e, nekalú súťaž medzi cestnou a námornou dopravou. A máte pravdu, pani Klún, v Európe, ak prejde cez hranicu kamion bez problémov, loď naopak, ak dorazí do prístavu, e, musí prejsť veľmi veľkou administratívnou záťažou, ktorá sa zase mení od krajiny k Ukrajine, dokonca od prístavu k prístavu, napríklad i v rovnakom štáte. A tým pádom tento typ dopravy je oveľa menej konkurencieschopný v porovnaní s inými a to má samozrejme negatívny dopad na pracovné domie, podmienky e, ľudí, ktorí musia riešiť tieto formality. A myslím si, že to, ten kompromis, ktorý sme našli na stretnutí tieňových, máme dobré riešenie a určite nájdeme podľa mňa nový spôsob, ako riešiť túto otázku. A teda konkrétne tiež odpovede. Ja vám teda veľmi ďakujem za vašu prácu. Slova Slovo má pani Anderson, nech sa váči. Ďakujem. Žiaľ, Knut Fleckenstein, tieňový spravodajca mojej skupiny politickej tu nemohol byť. Má dôležité stretnutie v Berlíne. Poprosil ma, aby som e, v jeho mene vás informovala o niekoľkých veciach. Ďakuje pani Klún a ďalším tieňovým spravodajcom za veľmi dobrú spoluprácu v tejto tematike a konštruktívne schôdze tieňových spravodajcov bez hlavných kontroverzií medzi politickými zoskupeniami. Máme 10 dobrých kompromisných návrhov. Socialisti a demokrati SAD to môže plne podporiť. Ako tieňová spravodajkyňa Nedá sa hovoriť súčasne, keď hovorí jeden z náš kolegov sa snaží opísať svoje stanovisko a vy rozprávate. Buď ukážte, preukážte určitý rešpekt a e, mlčte, alebo sa chodte rozprávať von. Prepašte, pani Anderson, že som to takto naostro prerušila. Ťažko robiť dve veci naraz, počúvať tu ľudí a ešte aj vás. Ďakujem. Thank you. <laughs> Um... Pani Anderson pokračuje. Pán Flankenstein sa sústredil na štyri hlavné témy v správe. Poprvé harmonizácia rozličných mechanizmov nahlasovania v členských štátoch EÚ a e, na, e, prístavné orgány majú istý systém nahlasovania údajov, ktorý by bolo dobre zachovať. Čo sa týka súladu s colnými systémami, treba colný systém vziať do úvahy a integrovanie colných formalít s e, okienkom pre námorné dáta nedáva zmysel. A napokon nedávny, e, nevyhnutný tréning a preškolenie ľudí, ktorí budú pracovať eh, s týmto okienkom pre nahlasovanie dát. Eh, je to vyvážený text, pán Fleckenstein sa teší na trialog. Správa eh, vychádza z dobrého základu a parlament môže jednotným spôsobom postupovať v trialogu. Ďakujem. Ďakujeme pani Anderson. Chcel by ešte snáď niekto hovoriť k tejto téme? Nikto? Takže dávam slovo Európskej komisii. Pani Kušonská, nech sa páči a želám vám tiež šťastný nový rok. Dobré ráno, pani predsedajúca, dobré ráno, dámy a páni, šťastný nový rok každému a všetkým, čo ste v tejto miestnosti. Stručne. Prepačte, pán Marinesku, pán Deli, pán Kolvaše, mohli by ste diskutovať? E, nie je to vôbec problém, ak diskutujete, ale prosím vonku. Inak nepočujeme slova komisie. Je to možné? Uh, um, Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Chcem poďakovať pani spravodajkyni, pani Klún za vynikajúcu prácu, ktorá sa preukázala počas celého procesu. Ďakujem tieňovým spravodajcom a celému výboru, ktorí chápali tlak času uzavreli problematiku v rekordnom čase. Teším sa, že bude trialog a že završíme tento, tu, tento dôležitý text ešte počas mandátu tohto zloženia Európskeho parlamentu. To, čo dnes odznelo, jasne naznačuje, že sa tu chápe hlavný cieľ tohto návrhu komisie a to uľahčiť dopravu, prepravu tovarov v Európskej únie námorným spôsobom, loď, loďami. Toto bolo e, veľmi dôležité pre náš program, prioritné a preto vítam, že sa to uznalo v tejto správe a najmä v e, desiatich kompromisných pozmenujúcich návrhoch, ktoré sa predložili po schôdzi tieňových spravodajcov. Vítam návrh Európskeho parlamentu, ktorý má posilniť eh, jednotné okienko nahlasovania dát pre námornú prepravu a mechanizmus, eh, ktorý zabezpečí, že nebude zbytočné eh, vyžadovanie nadbytočných informácií. Toto veľmi dobre súznie s pojmom efektívnej harmonizácie nahlasovania formalít. Je tu nový odsek z parlamentu o dvojstrannej, obojstrannej komunikácii, pri procese clearingu a to by tiež malo ďalej znižovať administratívne bremeno pri e, pristávaní lodí v prístavoch a na hlasovaní tovaru. E, myslím si, že sme objasnili proces, ktorý bude nasledovať v trialógu. Dúfame, že politický cieľ parlamentu sa splní. Niektoré znenia určite budeme môcť zlepšiť. jedna časť sa týka neutrálnosti technológie táto koncepcia e, je vždy prítomná pri inovačných technológiách, ale v tomto prípade sme museli vyvážiť e, tie technológie, ktoré sa používajú na harmonizáciu a digitálne nahlasovanie dát a zároveň táto harmonizácia by mala zabrániť rozličn- vzniku rozličných systémov a rozličných technológií, ktoré by sa e, nainštalovali a zabranili by takejto harmonizácii. Druhý bod, e, pani Anderson to spomínala, otázka existujúcich kanálov. Ak vezmeme do úvahy e, fakt, že nahlasovacie kanály sa už národnými orgánmi alebo v prístavoch etablovali, Možno by sme mohli využiť jediný nahlasovací kanál s harmonizovaným mm, nahlasovaním dát a to je v súlade s tým, že bude existovať jediné e, miesto, jediný priestor nahlasovania e, kvôli efektívnosti lodnej prepravy. Dúfam, že v procese trialógu sa nám podarí účelovo to naviazať takým spôsobom, že koexistencia rozličných systémov v EÚ nebude e, podporovaná žiaduca, ale sa zapracujú. Ďakujem pani Klún, ďakujem tieňovým spravodajcom, teším sa na prácu s vami v trialogu nad týmto návrhom. Ďakujeme pekne za odpoveď komisii. Slovo máte vy, pani Klún, ešte raz. Ďakujem veľmi Chcem poďakovať každému za príspevky. Myslím, že to bolo skutočne pozitívne, čo sme si tu dnes dopoludňa vypočuli. Nebudem už pridávať viac k tomu, čo tu odznelo. Poviem iba to, áno, uznávame, že komisia predložila dobrý návrh, že možno sa pohráme s formuláciami, ale ambície poslancov parlamentu sa odrážajú v zmenách, ktoré sme navrhli. To je veľmi, veľmi dôležité, aby sme mali harmonizovaný spôsob, efektívny spôsob. A keďže technológia napreduje, myslím si, že sme dosiahli rovnováhu a v trialogu to všetko úspešne završíme. Chcem ubezpečiť komisiu a poslancov tohto výboru, že tieňoví spravodajcovia sa budú snažiť čo najskôr dať na stôl túto problematiku, e, tento spis. A dúfame, že zo všetkých strán budú ľudia odhodlaní završiť to ešte v tomto mandáte. Ešte raz ďakujem pani predsedajúca a tieňovým spravodajcom ďakujem a komisiu za podporu. Merci beaucoup. Ďakujeme. Et je rappelle que votre... Pripomínam vám, že vaša správa bude na programe na hlasovanie dnes už. Kolegovia, máme trošku náskok. Už tak, keďže máme náskok, tak si dáme prestávku a na 10 minút prerušujem zasadnutie.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 chers collègues. Okay. Um, Monsieur Marinescu, s'il vous plaît. Um, chairman, ladies and gentlemen. Nech sa páči, kolegyňa. Niekto, prosím kolegovia, zabudlil tu myš k počítaču značky uh, Helvet Packard. Takže niekto to tu zabudol, asi kto tu pracoval s uh, počítačom. Prosím, to som chcela. Ďakujeme pani Foster. Niekto tu stratil zjavne myš. Takže pripomente to tomu, kto mohol byť tu a pracovať vo výbore pre dopravou. Takže teraz nastáva chvíľa hlasovania. Kým sa k nej dost- kým k hlasovaniu prejdeme, chcela by som e, povrivítať všetkých tých zástupcov odborov. Sú tu dnes veľmi po- početní. Na úvod e, urobíme čosi, čo nazývame e, hlasovanie menovité, také testovacie, či všetko funguje, či máme kvórum hlavne. Teda otváram hlasovanie. E, hlasovanie je otvorené. A máme jedného naviac za skupinu EPP. Jeden z vás e, mus, je naviac.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 pouvez constater que c'est OK Allez. C'est bon pour le PPE. Monsieur Zotowski. Je to v poriadku teraz za EPP. E? Kolega, máte slovo, pán Zatosky. Ďakujem veľmi pekne. Rád by som vás informoval, milí kolegovia, že je tu e, v oblasti dopravy protest e, vodičov z Rumunska, Bulharska, Polska, Litvy, Lotyšska, Estónska, takisto podnikateľov z tejto oblasti a rád by som, aby ste vzali na vedomie, že takýto e, protest prebieha. Ak jeden z týchto návrhov bude prijatý, pravdepodobne navždy e, obdopravný e, systém e, medzi západom a východom rozkolíme. Bude tu rozpor navždy. Chceme predsa spoločný trh. Nechceme rozkol. Nemá to zmysel. Netreba. Poviem vám totiž jednu jasnú vec tento balík mobility, všetky tie výzvy, už rok na tom pracujeme dnes, hlasujeme. A nebudete mi teraz hovoriť, že chceme odročiť to hlasovanie. Dokážem pochopiť to napätie, ktoré vonku existuje pre e, zamestnancov. My chceme ich podmienky práce ako zákonodarcovia ale zlepšiť. Teraz je na čase prejsť k hlasovaniu a každý z nás musí prijať svoju zodpovednosť. Nebudete ma teraz vydierať v otázke, že nie sme pripravení, treba viac času a tak ďalej. Takže začneme hlasovanie. Allez. Monsieur Marinescu. Slovo má pán Marinescu a to na minútu. Mač. Ďakujem veľmi pekne. Poslali sme vám včera večer žiadosť, aby sa toto hlasovanie odložilo, pretože neexistuje preklad do všetkých jazykov, všetkých alternatívnych kompromisných návrhov. Takže ako viete, existuje pravidlo, ktorý veľmi jasne žiada nehlasovať. Nemôžete to odmietnúť blahoželám sekretariátu. Naozaj počas noci pracovali veľa, ale to neskončili. Neexistujú všetky jazykové verzie. Na, v linku, ktorý ste nám poslali, nie sú. Takže nemôžete to odmietnúť. Je to pravidlo v rokovacom poriadku parlamentu. Parlament. Možno chcete meniť rokovací poriadok? A budeme hlasovať podľa hlasovacieho zoznamu o tých kompromisoch spravodajcov. Ale to by bolo takisto proti rokovaciemu poriadku. Rešpektujte prosím rokovací poriadok a odložte hlasovanie. Inesku. Vážený pán Marinesku, ako predsedkynia tohto výboru nepríjmem to, že hovorí, že by sme nerešpektovali pravidla. Hovoríme o prekladoch. Všetky kompromisy E, dokonca v noci boli preložené do bulharštiny, e, chorvačtiny, polštiny a tak ďalej. To je prvá vec. Druhá vec, ktorú nepríjmam, a to vám otvorene hovorím, boli ste spravodajcom k EAZ, Európskej e, leteckej agentúre. Koľko pozmenujúcich návrhov bolo preložených do polštiny, maďarčiny? Nie veľa. Dokonca vôbec. Všetko bolo v angličtine, takže Takže teraz mi dáte argument o prekladoch, že sme nemali preklad na čas a tak ďalej to jednoducho neobstojí. Existujú určité hranice a teraz, a to vám otvorene hovorím, musíte prijať svoju zodpovednosť, každý z vás. Treba prejsť k hlasovaniu a už neotváram žiadne hlasovanie. Pani Krapíny, máte 30, 30 sekúnd na e, prejav. Kunde. A má 30 sekúnd? Mnohokrát som videla odmietnutia podľa pravidiel, keď pozmenujúce návrhy neboli preložené. V portugalčine sa odmietlo e, jednoducho nemôžete nájsť, nám dať lehotu na, na kompromisy, keď nie je preklad a príde to večer. Alebo o polnoci. Nemôže sa to takto diať. Najprv preklady, aby sme si to mohli prečítať, tieto alternatívne kompromisné návrhy a na, začiat, na základe preložených kompromisných návrhov až potom môžeme hlasovať. Tu sa dejú veci. Naopak, je to hamba. Nebudem pokračovať v tejto diskusii o, o prekladoch, pretože to bude trvať 10 rokov. Ja tu nie som na to. Dokončím svoje úvahy, prosím. Nie sme tu na to, aby sme debatovali o prekladoch. Stáva sa dokonca hodinu pred e, v pléne, často je hodinu, hodinu pred hlasovaním sú pozmeňujúce návrhy. Nebudete mne vyčítať, že neviem pravidlá. Takže teraz prejdeme na hlasovanie. Čo sa ešte zase deje, pán Marinesku? Uh, je mi to ľúto, pani predsedajúca, ale musíte rešpektovať rokovací poriadok. Príklad EASA. To nie je možné použiť ako pravidlo. Nikto vtedy nežiadal o preklad. Teraz o preklad žiadame, preto musíte rešpektovať rokovací poriadok. Ojte, respekty! Pravidla sa rešpektovali. Ak nechcete sa zúčastňovať hlasovania, je to na vašu zodpovednosť. A ja vám hneď pohovorím. A už nedám nikomu slovo. Ide o to prejsť k hlasovaniu. A druhá vec, neakceptujem taký argument, pretože už to trvá rok, čo pracujeme na tejto, na tejto zložke. A teraz mi poviete, jeden deň predtým nefunguje preklad. To vidím ako problém. Stačilo. Prejdeme na prvú správu, menovite správu k pani Kilonen, kde ide o vysielaných pracovníkov a začíname. Kompromis spravodajkyne. Kto je za? Qui est contre? Je niekto proti? Zdržal sa niekto? Nie je to jasné. Takže musíme hlasovať ešte raz. Prosím. Jeden naviac za EPP. C'est bon, c'est correct. to v poriadku. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Nous ne sommes pas là au spectacle. Sme tu prosím v divadle. Pokračujeme. Buďte prosím trošku zodpovední. Alternatívny e, kompromis A. Kto je za? Pán Kurubačev. Máte 30 sekúnd. Mám návrh. Je to veľmi dôležité hlasovanie. O všetkom treba hlasovať elektronicky, nie s dvíhaním rúk. Aby sme si boli istí. Myslím si, že to je ten správny spôsob pre všetky tri spisy. Hlasujme o nich elektronicky, je to pre vás dobré ako pre eh, predsedničku a tú, čo hlasuje. D'inconvénient à mne to nepredstavuje nejaké problémy, keby všetky tie alternatívne kompromisy sme hlasovali elektronicky. Ak to nikto e, nemá nič proti tomu, takže pokračujeme. Alternatívny kompromis A. Hlasujme. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Kompromis A. Hlasujme. Je ferme le vote. Končím hlasovanie. Kompromis A sa zamieta. Kom- alternatívny kompromis C. Hlasujme. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Alternatívny kompromis B. Hlasujme. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Kompromis D. Hlasujme. Končím hlasovanie. Il est rejeté. Samita sa. Kompromis F. Hlasujme. Je ferme le vote. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Il est convenu. Dohodli sme sa, alebo je rozhodnuté, Na 30 sekúnd má slovo pán Telička. Nech tu otvára diskusie, ale jeden z troch častí tohto balíčka, jedna z troch častí tohto balíčka neprešla. Ja vás poprosím o 10-minútovú prestávku. Potrebujeme konzultácie. Všetci vieme, že to má dopad na ostatné dva návrhy. A myslím si, že stojí za to, aby sme si urobili interné rokovania v politických skupinách. Poprosím vás o krátke stretnutie medzi predsedničkou a koordinátormi. To je ďalšia vec. Vážený pán Telička. Pán Telička, zodpovednosť vyzerá takto keďže jedna správa z, z balíčku mobility nebol prijatý, ako je tomu. Pokračujeme v zvyšku hlasovania, aby sme dokázali anticipovať, čo budú koordinátori robiť na strednutí k celku správ. Nemôžeme teraz jednoducho od, odsunúť tú správu. Ako som až e, povedala, balíček mobility je balíček, ktorý je v troch líniách a ak jedna časť padne, v podstate neplatia. Ale aj napriek tomu pokračujeme v zvyšku hlasovania. Keďže sme v rámci diskusie, dám slovo veľmi rýchlo koordinátorom. Monsieur Vimont de Kopp pán uh, Wim van de Kamp. Uh, ja počúvam, čo hovoríte. Myslím si tiež, že musíme ukončiť hlasovanie. Ľudia v našich uh, krajinách, celá únia, pracujúci potrebujú vedieť, čo sa deje. Ak to teraz odložíme, znova to bude zmetok. Jednoducho príjmime na seba zodpovednosť. Ďakujem. Euh, pán Ertug, asi rovnaké rozhodnutie? Rovnako, dobre. Pani Kylonen, rovnako. Pán Kramer. Ja som chcel povedať, viem, že je to postup komplikovaný všeobecne. Všetci sme o tom diskutovali, máme pozíciu a teraz musíme hlasovať. Takže pokračujeme. Prechádzame k správe e, správe Van den Kamp, pokiaľ ide o podmienky, pracovné podmienky, e, so, sociálne a minimálne prestávky a, pra, a pracovnú dobu a tak ďalej. Pripravení, ste pripravení? Takže... Le compromis du rapporteur. Kompromis spravodajcu. Hlasujme. Le vote est clos. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Nous continuons avec le... Teraz alternatívny kompromis B. Kto je za? Prepačte. Zase, zase raz elektronicky. Hlasujme. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Kompromis D. Hlasujme. Hlasujeme o kompromise D. Ako vo francúzštine Dudu. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Kompromis C. Hlasujme. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Kompromis A. Hlasujme. Je ferme le vote. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Kompromis E. Hlasujme. Michele, to nie je váš e, slávny okamžik slávy. Končím hlasovanie. Zamieta sa. To znamená i správa Van den Kamp podobne ako v prípade pani Kilonen, je, je bezpredmetná, odmietnutá. Teraz prejdeme k správe pána Ismaela Ertuga. Pani Tarpadel, nech sa páči. Alebo vás poprosím, aby ste sa utišili. Takže kompromis spravodajcu v tejto tretej správe. Hlasujme elektronicky. Končím hlasovanie. Kompromis pána Ertoga je prijatý. Naša zodpovednosť je prijatá a ja poprosím koordinátorov k stretnutiu po, hlasovaniu, po hlasovaní, aby sme dokončili stratégiu, ktorú spustíme pokiaľ ide o balíček mobility, ale správa pána Ertoga je prijatá. teraz pokračujeme v hlasovaní. Teraz ide o správu pani Demonte. Allons-y! Je vais vous demander encore un peu de silence. Les votes ne sont pas terminés. Neskončili sme hlasovanie, tak sa prosím, utíšte, ak chcete diskutovať. Pani Tarpadel, telefonujte si vonku. Pani Demonte, pozmenujúci návrh číslo 1, článok 1, kto je za? Je niekto proti? Zdržal sa niekto? Príjima sa. Pokračujeme. Ešte hlasujeme o záverečnej alebo teda záverečnej forme správy. Tá, istej spra- tá istá správa, hlasujeme elektronicky, záverečná verzia. Le vote est clos. Končím hlasovanie. E, madame, Tarpe, madame de Monte, c'est adopté. Prijíma sa. Teraz hlasovanie k mandátu na rokovania. Hlasujme, prosím. Je ferme le vote. Končím hlasovanie. Veľkou väčšinou sa to príjma. Takže, pani De Monte, môžete pripraviť vstup do rokovaní. Ďakujeme, bravo. Teraz správa pani Deli. Amendement 6. Qui est pour? Pozmenujúci návrh číslo 6. Kto je za? Je niekto proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa si na číslo 7 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 8 za, proti, zdržal sa niekto hlasovania, prijíma sa. 38 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 39 za, proti, zdržal sa niekto, Zamieta sa. 9 za. Proti. Zdržal sa niekto. Prijíma sa. Teraz budeme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu číslo 9. Hlasujme. Je ferme le vote. Končím hlasovanie. Et c'est adopté. Prijíma sa. Amendment... si návrh 40. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamieta sa. Kompromis 4. Za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. 56 za, proti, zdržal sa niekto. Ste unavení, nie je mi to jasné, takže overme elektronicky 56. Hlasujme. Končím hlasovanie. Mnohí z vás boli asi unavení, že? Prijíma sa. Pozmeňujúci návrh 57 za, proti. Zdržal sa niekto, prijíma sa. Kompromis 5 za, proti. Zdržal sa niekto, prijíma sa. Teraz priamo Pozmeňujúci návrh 45 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. Regi 1 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 12 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 13 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 14 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 15 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Regi 2 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 16 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. Kompromis 1, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté.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 Regi 5, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. 32, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté. 5 za, proti, zdržali sa, prijaté. 33 za, proti, zdržali sa, prijaté. 35 za, proti, zdržali sa, prijaté. 36 za, proti, zdržali sa, prijaté. 37 za, proti, zdržali sa, prijaté. Teraz finálne hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 45 za, nikto proti. Správa pani Deli je prijatá. Teraz prejdeme mandát rokovaní priamo s radou a komisiou, pokiaľ ide o túto časť Brexitu. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté, nie sú žiadne zdržania, nikto proti. Gratulujem pani Deli. Teraz pokračujeme právou pani Klun. Začneme 8, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 1. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. 60. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 61. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 62 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Pán minister, uvidíme sa čo skoro na výbore. 63, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté. 64 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 65 za, proti, zdržali sa, prijaté. 66 za, proti, zdržali sa, prijaté. 67 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 2. Chcete si to overiť? 67, otváram hlasovanie, o pozmeňujúcom návrhu 67, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie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 zdržali sa, prijaté. Pozmeňujúci návrh 128, kto je za, kto je proti, zdržali sa, odmietnuté. Kompromis 5, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňujúci návrh 132, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 6, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. 142, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Dve identické, 29 zo 43 za, proti, nie je to jasné. Takže identické pozmeňujúce návrhy. Otváram hlasovanie elektronické. Končím hlasovanie. prijaté. Tri identické pozmeňujúce návrhy. 144 a 46 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Teraz dva identické, 47 148 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Hlasujme o 149. Kto je za? Kto je proti? zdržali sa, prijaté. 150 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 151 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 152 za, proti, zdržali sa, prijaté. Pán Van de Kam, nehlasujete ani za váš návrh. 153, kto je za, kto je, kto je proti, zdržali sa, je to jasné. Takže hlasujme elektronicky o 153. Myslím, že to je prijaté. Je to úplne jasné, myslíte? Ah. Allez, on va voir si c'est vraiment très clair là. Uvidíme, že či to je teda tak jasné. Končím hlasovanie. Ale áno, je to úplne jasné. Pokračujeme 154, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. 155, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. 156, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté. 30 za, proti, zdržali sa,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 Overíme si 44. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Kompromis 10. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. 5. Kto je za? Kto je proti? držali sa prijaté. 51 vypadáva, 50 tiež vypadne a dva identické, 53 a 6. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? prijaté. 7 za, proti, zdržali sa, prijaté. 54 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 55 za, proti, zdržali sa, prijaté. Teraz hlasujme o celej správe, takto pozmenené. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to väčšinovo prijaté. Gratulujem pani Klun. A teraz budeme hlasovať o mandáte, o rokovaniach, na to, aby sa z radou mohla začať, e, mohli začať rokovania. Hlasujme o tom, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Pripravte sa, pani Klun, vstúpime do rokovaní. Gratulujem. Teraz prejdeme k správe pána Dominika Rikeho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 Teraz úvodné ustanovenia. Pozmeňujúci návrh 36. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa? Zamietnuté. 42. Vypadáva regi 15 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. A teraz hlasujeme finálne o správe. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 37 za, 6 proti, 4 sa zdržali. Pán Ríke, vaša správa je prijatá. Gratulujem. Teraz pokračujeme so správou ďalšou. Začneme. Ide o správu, ktorá sa týka návrhov týkajúcich sa predpisov, ktoré sa týkajú prijatia vozidiel, pokiaľ ide o všeobecnú bezpečnosť a ochranu a bezpečnosti. Pán, kompromis 5, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. 36, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. 11, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Unblock, dva pozmeňujúce návrhy, 42, 75, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté. 80 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Teraz dva pozmeňujúce návrhy 4849, identické za, proti, zdržali sa prijaté. Teraz si overíme tieto 48-49, otváram hlasovanie. Et je ferme le vote. Končím hlasovanie je to prijaté. 51 za, proti, zdržali sa, prijaté. 50, to vypadáva. Kompromis 10, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Teraz ústny pozmenujúci návrh sú Námietky proti tomuto návrhu? Nie sú, takže budeme hlasovať. Unblock. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Myslím si, že treba si to overiť. Otváram hlasovanie. Teraz sme, hlasujeme o ústnom pozmeňujúcom návrhu spolu 58 a 88. To sú pozmeňujúce návrhy, ktoré, o ktorých hlasujeme en bloc. Môžem ukončiť hlasovanie? Hlasovali ste všetci? Dobre, končím hlasovanie. Je to zamietnuté. 61 za, proti, zdržali sa, prijaté. 62 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 7 za, proti, zdržali sa, prijaté. 65 za, proti, zdržali sa, prijaté. 66 za, iba rýchlo. Bola by som naozaj ďačná. Nevieme ani, ako sa k tejto veci stávajú politické skupiny ani jednotlivci. Mohla by som poprosiť kolegov koordinátorov, aby indikovali naozaj na to ušetrí to, že pozeráme vpravo, vľavo, keď sú takéto rozmanité hlasovania. Prosím vás, indikujte hlasovanie, dávajte pozor. Ale veď sme dvíhali ruky, ohrad zasa niekto z pléna, nevideli sme vás. Pani Foster, je dobré, že ste naznačili to, že pán Van den Kamp nerobí svoju prácu tak, ako má, ale môže sa to prihodiť, že niekedy tieto signály zo strany koordinátora nie sú jednoducho usmerňujúce pre jednotlivých členov, takže treba na to takisto dávať pozor. Pokračujeme so 66. Kto je za? Kto, chcete si overiť tú 65? -ku? Takže overme 65. -ku. Otváram hlasovanie. 65. -ka. Končím hlasovanie. A je to prijaté. Vy mi nedôverujete vôbec. Pokračujeme. 66. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 7 za, proti, zdržali sa, prijaté. 8 za, proti, zdržali sa, za, prijaté. 67 za, to vypadáva. 68, to je za, to je proti, zdržali sa, Myslím, že to je prijaté, ale overíme si to. Otváram hlasovanie o 68. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. Hlasovania unblock 69177 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 69, kto je za, kto je proti, zdržali sa. Je to jasné. Takže overme si 70. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 89. Kto je za? Kto je proti? zdržali sa, prijaté. 9. Chcete si overiť? 89. No. Otváram hlasovanie 89. Myslím, že to je jasné. Ale overujeme. Končím hlasovanie.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 Teraz kompromis 1. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. Teraz pozmeňujúci návrh 134. Unblock 134, 135, 169 až po 170. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Overme si to. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. Identické 2. 51, 52, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Teraz unblock 153, 154, 173, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté. 156, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. 157 za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Identické 2, 158, 59, kto je za, kto je proti, zdržali sa, nie je to jasné, overme si to. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Ďalšie identické 160 až 161 za. Proti. Zdržali sa. Nie je to jasné. Takže hlasujeme o týchto dvoch pozmeňujúcich návrhoch. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis 8, kto je za, kto je proti. Zdržali sa, prijaté. 168 za, proti, zdržali sa, prijaté. 170, 176, kto je za, kto je proti, zdržali sa, nie je to jasné. Ešte raz, 176, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis 9. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. 191. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 13. Za? Proti? Zdržali sa? Je to jasné. Otváram hlasovanie o 13. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. A pokračujeme s kompromisom 3, kto je za. Kto je proti. Zdržali sa. Prijaté. 16 za. Proti. Zdržali sa prijaté. 1 za, proti, zdržali sa, prijaté. 17 vypadáva, 22, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. 23 za, proti, zdržali sa, prijaté. 24 za, overme si 23. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Mali ste pravdu. 24. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. Trojka. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté.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 44 za, 2 proti. Gratulujem, pán van Mintelburg. Eh, je to prijaté. Teraz pokračujeme s hlasovaním o správe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 Myslím, že to je zamietnuté, ale treba si to overiť. Poprosím vás. 28, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 10, kompromis, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. 154, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 11, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňujúci návrh 151, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté. 31, 32, 31, 32, to len aby ste videla, či sledujete ma. Takže hlasujme. Kto je za? Pán Mežilie. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Nie je to jasné. Takže overme 31, 32. Socialisti máte jedného navyše. Výborne. Je ferme le vote. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Kompromis 13 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 33 za, zdržal sa niekto, zamieta sa. Kompromis 14, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. A teraz priamo pozmeňujúci návrh 158. Za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Kompromis 15 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 16 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 17 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 18 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 19 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 20 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. Kompromis 21 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. Chcete si ešte overiť kompromis 21, tak nech sa páči. Hlasujme. Pán Van de myslíte, že máte ten istý text ako my? Hlasujme. Hlasujeme o 21. kompromise. Končím hlasovanie. Prijíma sa. si návrh 54 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 53, kto je za, 53 preskočíme až rovno k 58 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. si návrh 4 za, proti, zdržal sa niekto. Myslím, že je to zamietnuté. To si overme. asi e, ide o skoro stroj, ktorý pracuje. Ne, ne, nebojte sa, kolega. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Len o dva hlasy, tesne. za. Proti. Zdržal sa niekto? Zamieta sa. Teraz 66 e, e, overíme elektronicky. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Teraz Peťka, kto je za? Proti? Držal sa niekto? Zamieta sa. 67 za, proti, Zdržal sa niekto? Prijíma sa. 68 za. Proti. Zdržal sa niekto? Prijíma sa. 69 za. Proti. Zamieta sa. Overíme si elektronicky 69. Asi nebudete hlasovať proti bicyklom, pán Kramer, že? To je nemožné. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Ešte dobre, že sme si to overili. Tento výbor čoraz viac sa blíži k bicyklom. Teraz e, 72. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. Šestka za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. Teraz 70 e, za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 71 za, zdržal sa niekto, prijíma sa. 73 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 74 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 75 za, proti, zdržal sa niekto, Príjima sa. 76 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. 77 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. 7 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. A teraz budeme hlasovať o celej správe. Hlasujme. Končím hlasovanie. Blahoželáme, pani Ajuto, veľkou väčšinou sa vaša správa príjma. A teraz hneď hlasujeme o mandáte na rokovanie. Hlasujme prosím o mandáte. Končím hlasovanie. Prijíma sa, takže začnú rokovania. Pokračujeme teraz. A to menovite. Správa kolegu Rike. Ak ste pripravení, tak poďme na to. Kto je za kompromis číslo 1? Je niekto proti? EKR ste príliš hluční. Takže prosím, pokračujeme hlasovaní. Kompromis číslo 1 za, proti, držal sa niekto, prijíma sa. Pozmeňujúci návrh 38 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 41 za. Proti. Zdržal sa niekto. Zamieta sa. 42 za. Proti. Zdržal sa niekto. Zamieta sa. 8 za. Proti. Zdržal sa niekto. Prijíma sa. 43 za. Proti. Zdržal sa niekto. Zamieta sa. 44 za. Proti. Zdržal sa niekto. Zamieta sa. 45a, pardon, je bezpredmetný. Kompromis 2 za, proti. Zdržal sa niekto, prijíma sa. Pozmenujúci návrh 56 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 57 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 59 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 58 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. Overíme si 58. 58, hlasujme. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Pokračujeme teraz. 60 za, proti, e, zamieta sa. 12. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamieta sa. 13 za, proti, zamieta sa. Kompromis 3 za, proti. Zdržal sa niekto? Myslím, že je to zamietnuté. Takže overme elektronicky trojku. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Pán Rike. Pokračujeme. Identické 68 a 67. Kto je za, proti? Zdržal sa niekto? Nachádzame sa na 66. Identické sú. Kto je za? Proti? Ale veď to vôbec nie je jasné. Identické e, hlasujeme. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Štyrka za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Ample 15 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 15 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. A vy si to chcete overiť, takže Overíme si 15. -ku. Končím hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. To bolo preverenie pre pána Fandenkampa. Príjma sa. Peťka, kto je za? Pardon, kompromis 5, e, opravuje sa pani predsedajúca. Zdržal sa niekto, prijíma sa. 19 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Pozmeňujúci návrh 20 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 21 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. Dve identické verzie za, Proti? Zdržal sa niekto? Nie je mi to celkom jasné a preto si to overíme elektronicky. Tieto tri, sú dokonca tri tieto pozmeňujúce návrhy. Končím hlasovanie. Prijíma sa. 24 za, proti Zdržal sa niekto hlasovania? Prijíma sa. 26 za, proti. Zdržal sa niekto? Prijíma sa. 25 je bezpredmetná. Teraz Ample 2 za, proti. Zdržal sa niekto? Zamieta sa. Kompromis 6 za. A ešte si te, chcete overiť to predošlé. Ample 2 Hlasujeme. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Kompromis 6. Za. Proti. Zdržal sa niekto. Prijíma sa. Dvojka za. Proti. Zdržal sa niekto. Prijíma sa. Štyrka za, proti, zdržal sa niekto. plus 4 za, proti, zdržal sa niekto. Prijíma sa. Úvodné ustanovenie 10b nový. Za, proti. A teraz priamo hlasujeme o celom texte. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Blahoželáme pán Ríke. Prijíma sa veľkou väčšinou. Priamo mandát k rokovaniu. Končím hlasovanie. A rokovací mandát je prijatý. Blahoželáme, pán Rike. Ešte jedna správa, alebo dve. Správa Piper teraz. Pokiaľ ide o zachovanie konkurencieschopnosti e, v príslušnej oblasti, ide o hlasovanie, ktorým potvrdíme. Hlasujme. Záverečné hlasovanie k správe Piper. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Blahoželám. Veľkou väčšinou sa prijíma. A teraz tá, to isté potvrdenie k správe Meissner, kde ide o otázky odpadov plavidiel Hlasujeme o správe. Končím hlasovanie. Nikto sa nezdržal hlasovania. Všetci 46 ste za. Blahoželáme pani Meissner. Pre tých, ktorí nás teraz opúšťajú, končím eh, blok hlasovania. A teraz prejdeme k ďalšiemu bodu, pokiaľ ide o dopravnú spoločenstvo a príslušné zmluvy. Ak prosím odchádzate, poprosím vás potichu. Pán eh, Ertök eh, chce prestávku, takže prerušujem zasadnutie na 8 minút.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 Nous reprenons nos travaux, s'il vous Ak dovolíte, budeme pokračovať, menovite bodom číslo 19. Poprosím vás. Ide o ustanovujúce zmluvy pre dopravný priestor. Spravodajkyňou som ja sama. V tejto správe e, o čo ide? Európska komisia v roku 2008 navrhla zmluvu, kde ide o úpravy predpisov a špecifík, technických špecifikácií, ktoré sa použijú zo strany e, krajín Západného Balkánu, pokiaľ ide o kompatibilitu s tými v Európskej únie na základe pozitívnych skúseností v zmysle zmluv e, energetického spoločenstva tá zmluva má za zmysel e, vytvoriť určité dopravné spoločenstvo v oblasti cestnej, e, železničnej dopravy, takisto rozvoj e, dopravných sietí v EÚ, takisto so Západným Balkánom. Vytváranie takéhoto dopravného priestoru spoločenstva si vyžaduje reformy, ktoré budú mať dopad na každodenný život ľudí, napríklad v oblasti cestnej dopravy. Keď sa poskytne viac stability, tak e, pritiahnú sa nové investície, noví investóri do e, regiónu a pomôže sa ekonomickému rastu. Táto zmluva má za cieľ zblížiť e, národné legislatívy krajín Západného Balkánu, priblížiť ich legislatívam EÚ a to posilní, sused, posilní susedské vzťahy, podporí spoluprácu cez hraničnú a zblíži tiež tieto krajiny z EÚ. Týmto spôsobom táto zmluva bola podpísaná v mene EÚ v roku 2017 s výhradou posunu e, alebo za uzavretia zmluvy v neskorší dátum a všetky z juhoeurópskej, juho, alebo teda krajiny juhovýchodnej Európy už tú zmluvu s výnimkou Kosova teda ratifikovali medzičasom a zmluva sa používa provi, provizolo, provizorným spôsobom. Vzhľadom na predchádzajúce aspekty navrhujeme, aby, dopravná, aby výbor pre dopravu cestovný ruch e, uzavretiu tejto zmluvy poskytol e, pozitívne stanovisko. A teraz otváram rozpravu s tieňovými spravodajcami. Nech sa páči a šťastný nevrok, pán Delí. Vážená pani predsednička. Um, nie je k tomu veľa čo dodať, iba krátučko. Krajiny Západného Balkánu sa potrebujú lepšie dopravne koordinovať, nastaviť si priority v oblasti infraštruktúry. Je dobre známe, že to je región stále s veľkým napätím, dokonca aj v tomto období, po mnohých rokoch to ešte stále tak. Je to región, kde hlavné mesta štátov nie sú prepojené ani diaľnicami, ani vysokorýchlostnými vlakmi navzájom naozaj treba zmeniť regionálnu spoluprácu Mali by sme pracovať e, na dopravnej infraštruktúre, čo je základ pre ostatné komunikačno-ekonomické e, rozvojové aktivity v tomto regióne. Podporujem túto správu. Ďakujem. Merci beaucoup, monsieur Deli. Ďakujem pekne, pani De Monte, nech sa páči. Ďakujem, pani predsedajúca. V prvom rade by som chcela vyjadriť svoju podporu. Verím, že Balkán je dôležitým regiónom. Balkánske štáty sa chcú stať členom Európskej komunity štátov. Je to región, ktorý má komplikovanú históriu, a e, východiska, takže infraštruktúra je veľmi dôležitým bodom na komunikáciu. V roku 2015 e, treba brať do úvahy, čo sa tam udialo, keď diskutujeme o týchto veciach. Ide tu o koridor, ktorý sa má napojiť na východno-stredomorskú oblasť preto treba prehodnotiť infraštruktúru existujúcu v tejto oblasti a nemali by sme sa nechať predbehnúť Číňanmi, pretože tí e, tej, musíme v tejto oblasti vykonať aj prácu diplomacie, aby sme boli úspešní. Po samite v Trieste, ktorý bol 12. júla 2017, bola tam podpísaná zmluva. Na začiatku tam neboli zástupcovia Bosny a Hercegoviny. Vyjadrili sa, že táto zmluva nebola vypracovaná tak, že by aj oni mohli mať v nej slovo, participovať. A v každom prípade vieme, že napokon bola zmluva podpísaná aj z ich strany. Bosna a Hercegovina podpísali ale všetko toto nám pomáha približovať sa navzájom k sebe, aj keď sú ešte zložité záležitosti okolo Kosova, Srbska. Napriek tomu by sme mohli byť optimistami. Niektoré prekážky sa už prekonali. Napríklad Firom, bývala. Juhoslovanská republika Macedónsko. Predsedajúca sa vyjadrila pri mnohých príležitostiach, že musíme byť aktívnejší v Európskom parlamente e, v tomto zmysle, lebo mienime napredovať, posúvať veci ďalej, Eh, to je v súlade s ustanoveniami Lisabonskej zmluvy. Nechcem kritizovať predsedničku tohto výboru vôbec nie, ale apelovala by som, aby sme mali viac interparlamentných stretnutí. Pred dvoma rokmi sme mali eh, jedno, ale mali by sme vidieť v teréne, ako vyzerá situácia. Častejšie by sme mali chodiť a eh, riešiť dopravné politiky pre krajiny, ktoré sú veľmi blízko Európskej únie, tam nemôžeme jednoducho len prihliadať, čo sa deje, postávať bokom. Mohol by náš výbor podporiť nejaké parlamentné výmeny, stretnutia, možno spolu s AFETom v tomto regióne? Tieto dva výbory sú preto zásadné, aby sa rokovania pohli dopredu. Mali by sme sa sústrediť konkrétne na infraštruktúru, dopravu a zahraničnú politiku. Využijem, využívam príležitosť pri schvaľovaní tejto správy a chce, zdôrazňujem tieto e, veci, chcela by som ich vypichnúť, pretože musíme e, prijať takýto prístup už od začiat- aby už od začiatku nového mandátu parlamentu, nového zloženia parlamentu sa mohli veci urýchliť, zintenzívniť, nie len za tento výbor, ale celý parlament. Ďakujem pekne, pán Demesmacher. Nie som tieňovým spravodajcom, ale naozaj sa veľmi zaujímam o túto problematiku a treba povedať, že musíme sa o Balkán zaujímať hĺbšie. Je to dôležité pre našu frakciu. Dúfame, že ju plne podporí naša frakcia. Ďakujem. Ďakujem pekne. Treba, aby ste sa skontaktovali so sekretariátom, pretože ja vás tu mám ako tieňového spravodajcu. Ak to nie ste vy, treba mi povedať, že kto za vašu skupinu je tieňovým spravodajcom. Ďakujem pekne. Pán Telička, máte slovo. Uh, <clears throat> Ďakujem, pani predsedajúca. Radoš tu dnes nemohol byť, preto ma poprosil vyjadriť sa v jeho mene. Pokúsim sa hovoriť jasne, lebo už som dnes hovoril. Žiadal som o krátku prestávku a interpretovalo sa to ako, o, ako pokus o oddelenie hlasovania, takže teraz budem hovoriť, hádam, dostatočne jasne, aby mi ľudia rozumeli. Z, v mene pána Radoša chcel by predovšetkým poďakovať spravodajcom za odporúčanie z, za, za, o záveroch e, rady, odporúčania závery rady. Chcel by počiarknúť komunitnú dohodu a vy, tvorenie transportnej siete medzi Európskou úniou a krajinami Balkánu. Táto zmluva je podľa neho zásadná pri prístupovom procese krajín Západného Balkánu. E, ten T je sieť, ktorá by sa mala rozšíriť a už to, čo sa vykonalo, e, ukázalo pozitívny dopad pri regionálnej spolupráci. Západný Balkán v roku 2016 riešil agendu connectivity, bola, bolo to vysoká priorita pre krajinu. Čo sa týka dopravnej komunity, volá sa po vyšších investíciách do dopravnej infraštruktúry, aby mohli ľudia sa navzájom e, kontaktovať a progresívne riešiť trhy, dopravné trhy, vychádzajúc z relevantných európskych štandardov pri riadení dopravy. Záverom dovolte mi plne podporiť Radoša mala, mal by náš výbor k tomuto dať priaznivé stanovisko a vyjadriť sa aj k zmluve. Možno sám za seba dodám jednu vetu ako koordinátor. Každú, každý druhý týždeň hovoríme o Západnom Balkáne a z osobnej skúsenosti s dopravnou infraštruktúrou E, musím povedať, že zlepšenie bude nielen dobre pre Západný Balkán, ale aj pre celú Európu. Je to smutná situácia, ktorá tam panuje a som rád, že ju teraz riešime. Nech sa páči, pani predsedajúca, máte moju podporu. Ďakujem pekne, pán Telička. Ak niekto iný sa už nechce prihlásiť, tak sa obrátim na komisiu a slovo dostane pán Baron. Nech sa páči, máte slovo. Merci, madame la présidente. And... Uh, Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Naozaj zdieľam o to, ako posúdil, e, za, posúdila záležitosť predsednička a teňvy spravodajcovia. Je to veľmi dobrá iniciatíva. Všetci ste veľmi dobre popísali, aká je konektivita dôležitá pre prosperitu. Západný Balkán je obkolesený Európskou úniou a občania fyzicky by mali byť schopní napojiť svoj región na úniu. Toto je jeden z hlavných dôvodov, prečo sme dali prioritu na budovanie transeurópskej siete diálnic aj na Balkáne. Výbor pre dopravu sa snaží o vytvorenie novej dynamiky na Západnom Balkáne. Komunita dopravy prepravy by chcela, aby bol Balkán prepojený s ďalšími členskými štátmi EÚ a s budúcimi novými členskými štátmi. Rada by videla krajiny Balkánu v Únii, e, táto komisia, tento výbor. Úspech takýchto ambícií závisí od kapacít partnera, záujmov regiónu eh, a nás, takže veríme, že doprava, ktorá by mala byť a je v jadre priemyslu, eh, v jadre záujmom občanov, je zásadne dôležitý. Západo-balkánska stratégia, ktorá bola prijatá na začiatku 80. rokov, by mala zabezpečiť novú v roku 2018 by mala zabezpečiť novú dynamiku v regióne. Dopravná e, komunita už identifikovala politické priority a na sekretariat sme odoslali náš text. Vítame podporu výboru a ďakujem aj vám osobne, pani predsedajúca, ďakujem spravodajcom, že ste takto podporili túto zásadnú iniciatívu. Ďakujem. Merci beaucoup. Ďakujeme pekne aj my vám, pán Baron, za vaše slova. Chcela by som pripomenúť, že lehota na predkladanie pozmeňujúcich návrhov je 16. január na poludnie. A chcela by som vám pripomenúť, že tu ide o schvalovací postup. Sú tu pozmeňujúce návrhy, ktoré si vyžadujú odporúčania v tom prípade budú prijaté. A pokiaľ ide o prvú časť dnešného zasadnutia, tá sa končí a my teraz o 5 minút prejdeme na zasad- k zasadnutiu pravodajcov. Takže dáme si mili, mini prestávku